Well, ladies and gentlemen, it's five minute past announced time. Dobre, dobrý deň, dámy a páni, takže začneme našu pobedňajšiu diskusiu, dopad Brexitu na energetické sústavy Európskej únie. Názov workshopu je Brexit a energetická politika. Rád by som privítal všetkých účastníkov tre workshopu. Na zozname účastníkov som, som bol presvedčený, že ten, táto miestnosť bude úplne naplnená, nestalo sa. Avšak je to mimoriadná príležitosť ho, do hĺbky e, diskutovať túto tému s našimi panelistami, čo je samozrejme mimoriadne dôležité, najmä pre nás technikov. A tohto dôvodu sme si mohli poznačiť niekoľko bodov. Energetický systém EÚ a systémy aj trhy sú navzájom prepojení. Keď sa pozrite na mapu prepojení, v Veľkú Britániu, európske krajiny, existuje priama línia do Francúzska, ako aj priame potrubia do Holandska, pokiaľ viem. Existuje niekoľko plynovodov medzi Veľkou Britániou a kontinentom, nielen do Norska, prepojenie e, na ich, e, na tieto polia a potom i do Francúzska. Nie je tam len eurotunel. Takže toto sú je prepojenie, o, o ktorom si nemyslím, že bude zničené po Brexite, keďže máme menej ako rok do Brexitu a dnešný workshop bude diskutovať o potenciálnych ekonomických dopadov na Brexitu, na EU 27, ako je energetickú politiku. Praktické informácie. Hodina 30 máme k dispozícii, to znamená, že o 16. musíme skončiť a celý workshop bude webstreamovaný, takže poprosím, upravte sa pretože vás budú snímať kamery. Prezentácie budú zverejnené na webovej stránke výboru ITRE a potom sumárna správa z workshopu bude k dispozícii na webovej stránke parlamentu. Rečníci, úvodní rečníci budú mať 10 minút na prezentáciu. Je veľmi zaujímavé, že politici nemajú veľký záujem E, dodržať akýkoľvek limit, či už 5 alebo 10 minútový, ale tí, ktorí sú technici, tí, tí tieto inštrukcie presne dodržiavajú. Takže teraz zistíme, kým ste. A po prezentácii vaš, vás, štyroch rečníkov, pán, pán Taglia Petra, pán Zachman, pani Brien, ako i pani ale budeme mať e, otázky a odpovede. Samozrejme uvidíme, aké druhy otázok e, budú zozbierané a na základe toho sa dohodneme o tom, akým spôsobom bude prebiehať diskusia. Možno bude možné e, okamžite zodpovedať potom, ako boli otázky položené, pretože nie je nás, nás tu príliš veľa. Takže poďme priamo k prvému rečníkovi, pán Simone Taglietalia Pietra, ktorý nám urobí úvod do potenciálnym dopadom Brexitu na energetické sústavy EÚ. Pán Taglia Pietra je expert v medzinárodných energetických a klimatických otázok vydal viaceré publikácie, venoval sa energetickým trhom, európskej energetickej politike, ako aj vzťahom um, medzi EÚ a Stredozemím, zo, najmä so súvedením sa na Turecko. To je samozrejme mimoriadne zaujímavé z hľadiska Turkish Stream a ďalších projektov a príprav. Ste členom rad, smietečníkom výkonnej rady Euromed Economic Association, ako aj Európskeho žurnálu pre energetiku. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne vám všetkým, že ste sem prišli, aby sme hovorili o týchto otázkach, otázkach dopadu Brexitu na európske energetické trhy. Dôvod, prečo sme prečo nás ITRE výbor požiadal zrealizovať e, štúdiu, ktorá sa bude venovať dopadom Brexitu na EU27, sa spája s tým, že viaceré e, štúdie už existovali predtým, ktoré analyzovali Brexit na e, systém e, Spojeného kráľovstva, ale nie na energetické sústavy EU27, takže sme boli požiadaní, aby sme vyplnili túto medzeru, aby sme dobre chápali, aké sú dôsledky na občanov a spoločnosti v EU27, pokiaľ ide o energiu. Na to, aby sme to mohli urobiť, sme sa pozreli konkrétne na 8 tém a som veľmi rád, že môžem v stručnosti popísať tieto témy. Pozreli sme sa na budúcnosť trhov eh, Spojeného kráľovstva EÚ, na, pozreli sme sa na disponibilitu EU fondov pre energetické projekty, účasť eh, Spojeného kráľstva v regulačných orgánoch, pozreli sme sa na to, ako Európa bude manažovať svoje ciele v oblasti energetiky a klímy bez Spojeného kráľovstva, pozreli sme sa na relevantné otázky bezpečnosti E, dodávok e, plynu a elektríny a potom jadrové, jadrová energia, konkrétna téma dopad na energetické trhy Británii, e, na spoločnosti Británii a EÚ a potom dopad odchodu Británie na Írsko. Dovolte mi anticipovať vopred, že, pred, že predpokladáme, že celkový trend sme nenaš- v celkovom trende sme nenašli nejaké zásadné dopady Brexitu na energetickú sústavu EU27, či už z Britániou alebo bez Británie. EU27 bude schopná završiť svoj energetický trh, dosiahnuť klimatické energetické ciele, ako i udržať e, bezpečnosť, energetickú bezpečnosť dodávok. Samozrejme, zároveň musíme zvážiť skutočnosť, že viaceré podrobnosti, viaceré detálne otázky budú musieť byť vyriešené v rámci rokovaní počas krátkej doby. Najmä si myslíme, e, špecifická pozornosť by mala byť venovaná dopadu Brexitu na írsku energetickú sústavu, keďže túto tému sme identifikovali ako hladný prvok na strane EU27. Ak dovolíte, prešiel by som teraz jednotlivými týmito prvkami. Začnem budúcnosťou prístupu Spojeného kráľovstva na energetický trh EÚ. Ako člen VTO Británia bude mať určite právo dovážať a vyvážať energiu bez tarif ďalším členom VTO, vrátane EÚ. Podľa nás je v záujmom v záujme oboch strán i Británie a EÚ, aby sa našli dohody a aby ďalej pokračovala energetická výmena. E, takže tu neočakávame žiadne narušenia, ktoré by spôsobil Brexit. Avšak, pokiaľ e, Spojené kráľovstvo už nebude viazané pravidlami EÚ a pravidlami EÚ inštitúciami, mohlo by sa rozhodnúť E, vystúpiť zo spoločnej optimalizácie prepojených energetických trhov a to môže viesť k, niz, k nižšej efektívnosti, takže dôjde k stratám efektívnosti a podľa nás to najviac ovplyvní, spojené, to ovplyvní viac Spojené kráľovstvo ako EU27. Pokiaľ ide o energetické cieľ e, dane, dane z energii, tu neočakávame, že to bude mať nejaký dopad, pretože je tu len malý vplyv zo strany Európskej únie na otázku eh, energetického zdaňovania. Pokiaľ ide o disponibilitu EU fondov pre energetické projekty, Spojené kráľovstvo po Brexite môže mať obmedzenejší prístup k financovaniu ako z FC Connecting Europe Facility, program Horizon 2020, EEPR. Avšak je jasné, že mnohé veci budú e, e, zadefinované v rámci rokovania a my by sme mali mať na pamäti, že konkrétna otázka v tejto oblasti sa e, vzťahuje na Európsku investičnú banku. Čiže akým spôsobom Európska investičná banka bude riadená v tomto procese, to je plne súčasťou rokovaní. Netýka sa to len energetiky, ale celkových aktivít banky a je to veľmi významný bod na stole, pretože banka je určite veľmi dôležitým aktívom Európy. Pokiaľ ide o participáciu na energetických regulačných orgánoch, myslíme si, že Brexit neovplyvní zásadne podiel hlasov a fungovanie súčasných regulačných orgánov interných trhov ako Acer, Acer, Enco, a tak ďalej. Po Brexite status akýchkoľvek zástupcov Británie v týchto inštitúciách sa zmení, ale pokiaľ dôjde k dohodám s EU27, Spojené kráľovstvo by mohlo mať nárok zostať v rôznych pozíciách a mohlo byť zostať súčasťou týchto inštitúcií, ako je to v prípade i niektorých ďalších krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ako Švajčiarsko napríklad. Jedna z dôležitých vecí, ktorá bola súčasťou programu z hľadiska dopadu Brexitu na energiu sa týka schopnosti EÚ dosiahnuť svoje energetické a klimatické ciele. Z nášho pohľadu, pokiaľ Spojené kráľstvo bude naďalej sa pridržiavať týchto e, energetických a klimatických cieľov EÚ, bude zrejme potrebné, aby participovalo v novej štruktúre EU Energy Governance, pokiaľ príde k druhému scenáru a nechcú sa pridržiavať týchto cieľov, tak si myslíme, že potom s istými úpravami týchto cieľov Európska únia môže ľahko tieto ciele naplniť. Vzhľadom k tomu, že britské ciele boli blízko priemeru EÚ, tie zmeny nebudú nejaké dramatické pre EÚ 27. Keď sa pozráme na európske ETS, vystúpenie z Británie z tohto systému zrejme spôsobí uh, možno istý nadbytok uh, príspevkov, ale potom sa ten systém časom vyrovná. Keď, uh, pokiaľ ide o uh, elektrínu, neočakávame, že EU27 bude ovplyvnená Brexitom pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok elektriny a plynu. Obchod EU27 s Britániou je pomerne obmedzený a určite je pod 1% celkovej spotreby z hľadiska plynu. EU27 a Spojené kráľovstvo ten objem obchodu je pomerne obmedzený a mali by sme si všimnúť a neskôr sa k tomu dostaneme, že plyn je dôležitý pre Írsko, ktoré 56% dováža, 56% spotreby zo Spojeného kráľovstva. Takže vzhľadom k limitovanej integrácii UK z EÚ, tak nie je pravdepodobné, že e, Brexit nejak zásadne ovplyvní bezpečnosť dodávok elektriny a plynu, ale musíme zohľadniť špecifickú situáciu Írska. Teraz sa dostanem k otázke jadra a vzťahom medzi Euratom a Spojeným kráľovstvom. Vieme, že Spojené kráľovstvo dokonca aj keď Euratom je iná zmluva, sa rozhodlo vystúpiť z Euratomu ako i z EÚ. To jasne bolo v Bielej knihe o Brexite i po diskusie v, v britskom parlamente v House of Lords a House of Commons bola tam otázka, prečo by nemali zostať v Euratome vzhľadom k technickým aspektom tejto spolupráce, ale nie tam bolo prijaté jasné rozhodnutie vystúpiť aj z Euratomu, pretože e, Brexit znamená vystúpenie z, zo všetkých e, druhov dohľadu EU inštitúcií. Čiže z nášho pohľadu existuje potreba, vzhľadom k tomuto rozhodnutiu, mať v dohode o odchode jasné úpravy týkajúce sa dvoch vecí. Jedna je jadrová bezpečnosť a druhá je radioaktívny odpad. Toto sú dve veci, ktoré by mali byť predmetom rokovaní. Pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť, tu EÚ a Veľká Británia súhlasia, že Euratom kom, e, že Británia by mala mať vlastníctvo na, na svojom území na základe zábezpek. Pokiaľ ide o radioaktívny odpad, čo je pomerne dôležitá otázka, EU a UK zdá sa, že súhlasia na princípe, že štát, v ktorom radioaktívny odpad bol vygenerovaný, by mal byť zodpovedný za jeho likvidáciu. Teraz sa dostaneme k téme dopadov energetických trhov na spoločnosti v Británii aj EÚ, treba uvieť, že nie je veľa britských spoločností, ktoré sú aktívne na trhoch, na britských trhoch s elektrinou a plynom. To samozrejme, tie samozrejme budú e, predmetom regulačných rizik v období po Brexite, pokiaľ Británia už nebude ďalej viazaná európskymi pravidlami samozrejme. Pre EÚ je dôležité zabezpečiť, aby obchodníci s energiou aktívni v EÚ dodržiavali pravidla finančného trhu a transparentnosti ako ich partnery v EÚ, takže aby sme tu mali rovnaké podmienky pre všetkých. Londýn zrejme zostane e, miestom pre arbitrácie, ale príliš nákladné, e, príliš zdlhavé spory by mohli navýšiť náklady pri arbitráži v Londýne, takže toto by sme mali zohľadniť. Spojené kráľovstvo zrejme si unechá svoj, ponechá svoj statút ako dôležité plinárenské stredisko, avšak takéto plinárenské strediska by mohli získať e, väčšie podely na trhoch z dôvodu e, trhov bez e, rizika trhy, t, kurzového rizika, čiže ten plinárenský hub britský môže zostať dôležitý na, trhom, na plynovom trhu v Európe, ale očakávame, i ďalšie huby, že sa stanú dôležitejšie, čo bude výsledkom Brexitu. Ale potom, na záver, mi dovolte sa vrátiť k otázke dopadu Bri- eh, odchodu Británie na Írsko. Ako som povedal na začiatku, toto je jedna z kľúčových otázok a jeden z kolegov neskôr sa zameria konkrétne na tento prípad. Energetická, sústavy, eh, energetická sústava Írska môže byť ovplyvnená prevádzkuje spoločný trh so Severným Írskom, obchoduje s elektrínou z Britániou a nakupuje veľké množstvo plynu. Ako sme povedali predtým, 56% spotreby Írska nakupuje od Veľkej Británie. Pre Írsko najlepšia voľba by určite bola, ak by e, Británia zostala súčasťou vnútorného energetického trhu EÚ. Druhá najlepšia možnosť bola, aby minimálne Severné Írsko zostalo v, vo vnútornom európskom energetickom trhu a najhoršia možnosť by bola, keby len Írsko zostalo na vnútornom energetickom trhu EÚ. Zabezpečiť, aby systém naďalej fungoval efektívne, aby sa udržali rovnaké podmienky, je veľmi dôležité v tejto oblasti po Brexite a je možné, že Írsko možno bude vyňaté z niektorých ustanovení energetických regulácií EÚ po Brexite, avšak z nášho pohľadu je veľmi nie je, nie je evidentné, že by Írsko mohlo byť kvalifikované ako energetický ostrov. Z mojej strany je to všetko a odovzdám e, slovo kolegom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, len 30 času ste prekonali, ktorý ste mali k dispozícii, takže už ste skôr jednoznačne politik namiesto technika. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Zachman, ktorý nás oboznámi s alternatívou perspektívami a úvahami o budúcej energetickej politike a partnerstve v oblasti e, plynu po britskom exide. Zameria sa na energetickú politiku, ako aj na klimatické otázky. Ehm, a je zaoberá sa e, trhom s palivami a s komoditami a bude sa zaoberať aj koncentráciou trhu a účinnosťou v um, EU ETS, um, tým, ako vyzerá trh s elektrínou a rozvodové systémy, investície do týchto systémov, ako aj ekonomické výhľady v krajinách Južného stredomoria je človekom, ktorý je skutočne povolaný hovoriť o otázkach, ktoré sú predmetom našej diskusie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán Kohliček, ďakujem za toto pozvanie a za možnosť prehovoriť. Chcel by som zdôrazniť, že to, o čom tu dnes hovoríme, vychádza zo správy, ktorú sme vypracovali pre výbor ITRE. Správa má okolo 130 strán a ja sa preto pokúsim stručne predstaviť tú časť, ktorá sa týka elektriny. Chcel by som to zvládnuť e, za nejakých 10 minút. E, pokiaľ ide o obchodovanie s plynom, tak e, z pohľadu EÚ ten, e, to nevyzerá veľmi zle, pretože e, Európska únia je e, vývozcom ako aj tranzitnou krajinou do Írska. Ale treba sa zmieniť o tejto vzájomnej závislosti vzhľadom na to, že pokiaľ ide o obchodovanie s plynom s krajinami susediacimi z EÚ, je potrebné hľadať nejaké riešenia, také, ktoré to riešenie, ktoré e, máme v súčasnosti, je relatívne efektívne a pokiaľ ide o dopady na Irsko, o tom budeme hovoriť neskôr. Pokiaľ ide o obchodovanie s elektrinou, Spojené kráľovstvo je silným, e, čistým dovozcom elektriny z kontinentu, kupuje veľa elektriny od Francúzska, ale zároveň je vývozcom do Irska. Obchodovanie s elektrínou medzi e, Spojeným kráľovstvom a EÚ je pomerne obmedzené v porovnaní s obchodovaním s plynom. Má objem asi 1,2 miliardy eur, to je asi 10 objemu obchodovania s plynom ale pokiaľ ide o elektrínu, tak to je zrejme dôležitejšia téma a v tejto oblasti je potrebná väčšia koordinácia. Elektrína totiž nie je skladovateľná a pokiaľ sa niečo stane v, v Spojenom kráľovstve, e, tak niečo podobné by sa mohlo stať aj v Holandsku a vo Francúzsku. E, obchodovanie s elektrínou je dôležité z hľadiska dekarbonizácie, ktorá je cieľom pre EÚ. E, súvisí to aj s rastúcim podielom obnoviteľných druhov e, energie, s volatilitou trhu v týchto oblastiach a okrem toho e, podiel týchto typov elektriny sa má v EU e, zvyšovať. Elektrina sa môže obchodovať relatívne ľahko medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ. Príkladom je obchodovanie medzi Španielskom, Marokom, Čínskom, Ruskom, ale aj s balkanskými krajinami. Ide tu o to, že elektrina nie je typickým objemovým tovarom, komoditov a nemožno, ale možno vyjadriť iba e, v kilovatoch, ale e, trhy z elektrinou v Európe a snaha o vytvorenie vnútorného trhu s elektrinou znamená e, veľký počet rôznych tokov Ehm, a e, takisto e, tu vstupuje do hry rozdielnosť jednotlivých trhov e, a systémov obnoviteľných druhov energie v jednotlivých štátoch. Tu sa snažíme o harmonizáciu, ale vyváženie týchto trhov s elektrinou to je veľmi komplikovaná záležitosť, vyžaduje si výrazné regulačné úsilie, vy to viete lepšie ako ja. Súčasný vývoj však tejto oblasti prebieha a e, ťažko si možno predstaviť ako krajina, ktorá nie je súčasťou celého toho balíka, ale je e, mimo neho, ako sa môže naplno zaintegrovať do fungujaceho trhu. E, to znamená, že krajina ktorá je mimo tohto vnútorného trhu s energiou, potom podlieha skôr podmienkam, ktoré určuje VTO. Hovorím o krajinách ako je Rusko a podobne, ale e, toto nie je optimálne, lebo napríklad pokiaľ ide o e, vietor, ktorý duje v Severnom mori a ktorý poháňa e, elektrárne, to znamená, že tá, e, sa elektrina nemôže e, pohotovo vyvážať napríklad do Spojeného kráľovstva. Takže je to trh, ktorý je celkom menej likvidný, kde e, nefungujú tie bežné konkurenčné modely. A, a čo je veľmi dôležité, nie je to ani e, oblasť, kde by boli optimálne signály na investície. A chceme zabezpečiť optimálnu dodávku e, energii a pokiaľ chceme stavať nové elektrárne, tak musíme si premyslieť, e, ako to bude fungovať vo vzťahu k vnútornému trhu, dvo, pokiaľ by tam nebola zabezpečená eh, eh, neprestajná eh, možnosť dodávky tohto, tejto energie, tak by mohlo dôjsť k nadmerným kapacitám a podobne. Takže z čisto odvetvového hľadiska, ja tu nehovorím o širších politických otázkach, by zotrvanie v spoločnom energetickom trhu bolo pre obidve strany lepšie. Pokiaľ ide o e, niektoré konkrétne otázky. Jedna z nich je napríklad mechanizmus kapacity. Keď Spojené kráľovstvo odíde z, zo spoločného trhu, tak si bude môcť e, vytvoriť svoj vlastný mechanizmus e, kapacít, ale mohlo by dôjsť aj k vytváraniu nadmernej kapacity a EÚ by sa v zásade mala pokúsiť zabezpečiť, aby nadmerné kapacity Spojeného kráľovstva nepotlačali nejaké investičné signály na kontinente. Tu musia zohrať svoju úlohu aj európske inštitúcie. Po druhé, o tom sa tu už hovorilo, to je zaobchádzanie s e, britskými e, spoločnosťami na európskom trhu s elektrinou. Britské firmy boli dôležitými eh, hráčmi na tomto trhu, predovšetkým trhu s plynom, ale aj s elektrinou. Eh, a škótske aj britské firmy majú, aj anglické firmy majú veľký podiel alebo značný podiel na eh, kontinentálnom trhu s energiami. Takže je riziko, že by pre eh, firmy v Spojenom kráľovstve mohla nastať ťažšia situácia eh, a na základe istých regulačných rozhodnutí. Takže bude potrebné tu na zachovať rovnaké podmienky pre všetkých. Tretia Otázka sa týka regulácie, transparentnosti a integrity e, trhu s e, veľkými objemami, e, pretože sa tu vyžaduje notifikácia ACERu a ehm, treba predchádzať e, zneužívaniu trhu. Spojené kráľovstvo je najväčším miestom na obchodovanie s energiou v celej EÚ z hľadiska obchodovania s ropou, plynom, ako aj s elektrinou, ako aj obchodovanie s povolenkami v rámci systému ETS. Um, ehm, um, ehm, E, remet e, je takisto dôležitý, pretože po Brexite by nebola možná výmena údajov a e, pritom Británia rozhodne potrebuje veľmi silný finančný trh, ktorý je v súlade s nariadeniami a predpismi EÚ. V opačnom prípade by sa mohol z Londýna mohla stať z Londýna akási regulačná čierna diera a to mohla by mať Británia podobnú situáciu ako iné krajiny, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Záverom teda, z odbetového hľadiska tak Spojené kráľovstvo aj EÚ by ťažilo z toho, keby sa e, Spojené kráľovstvo zapojilo do systému obchodovania e, s energiou, ktorý v súčasnosti existuje v EÚ. E, mal, mala by byť nemôže byť plným členom Európskeho energetického trhu, ale sú tu rôzne ďalšie možnosti. Existuje napríklad model A, ktorý umožňuje istú účasť. Podľa mňa je možné využiť e, dvojité BTO možnosti, kde ide o špecifické možnosti obchodovania s energiou a e, tak zabezpečiť efektívny trh s energiami na e, európskom trhu. To si však vyžaduje dohodu o celom rade podro- detajlov. Takže ak chceme e, riešiť e, všetky otázky spojené s existujúcimi nariadeniami a smernicami týkajúcimi sa trhu s energiami, tak e, musíme naozaj pracovať veľmi intenzívne, lebo je to veľmi ťažká úloha. Ďakujem, vy sa dostávate k, e, myslím si, že k tomu, čo si myslíme o technikoch z hľadiska dodržiavania časového rámca takže ste sa k tomu minimálne priblížili. A pokiaľ ide o Irsko, predpokladám, že tam nebude nejaký problém, ale Íry sú vždy svojím spôsobom osobití, my sme na to zvyknutí. Tretím ročníkom, rečníkom či rečníčkou bude e, pani Laura Bryan, ktorá bude hovoriť o účinkoch Brexitu na Írsko. Laura Bryan bola vymenovaná za riaditeľku trhu s energiou v roku 2014. E, Laura má vyše 20-ročné skúsenosti v sektore energetiky, bola poradkyňou pre energetickú politiku na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, vykonávala rôzne poradenské úlohy vo verejných, ako aj súkromných, verejnoprospešných podnikoch radila jednotlivým úsekom na úrovni vlády, regulačným orgánom, ako aj firmám pôsobiacim v oblasti private equity a v oblasti eh, e, energie, elektriny. Ďakujem pekne, pán Kohliček. Je pre mňa potešením byť tu s vami dnes popoludní. Budem dnes hovoriť primárne o obchodovaní s elektrinou a dopade Brexitu na toto obchodovanie. Viem, že sa tu hovorí aj o plyne, ale ja som sa zamerala iba na elektrickú energiu. Predovšetkým dovolte mi trošku sa vrátiť k jednotnom, jednotnému trhu s elektrinou, ktorý bol založený v roku 2007 pre Írsko a Severné Írsko. Riadi ho výbor, e, kde sú zastupcovia Komisie pre regulácie e, energii. Ja som zamestnanec a ďalej je to elektri- regulátor elektriny Severného Írska. Tam je člen v tejto komisii. T- tento výbor alebo komisia dohliada nad spoločným súborom pravidiel na, pri obchodovaní s elektrinou. Tento trh je riadený legislatívou, ktorú prijali obe krajiny, treba poukázať na to, že sada, súbor pravidel sa týka všetkých rovnako. Je to trh s dvojakou menou, to znamená, že sa dá obchodovať aj v librách, aj v eurách. A čo sa týka e, systému prenosu energií a distribúcie energií, Obidve časti Írskeho ostrova majú rovnaký systém. V kontexte interného trhu EÚ s energiou od roku 2007 um, ehm, sa začal rozvíjať a odvtedy sa prijali nové odporúčania, nové kódexy. Náš trh sama odpojiť od tohto spoločného európskeho trhu, takže sa snažíme dať do poriadku mnohé e, praktické riešenia, technické riešenia, aj legislatívne riešenia, pridelovanie kapacity, vyvažovanie dopytu po elektrine, ponuky elektriny. E, treba, aby sme boli v súlade so širšou európskou legislatívou, ale aj zvýšiť e, efektivitu práce tých, ktorý, s ktorými sme poprepájani. E, tento e, interný únijný trh bude pre e, írsky trh a severoírsky trh trhom, na ktorý môžu ponúkať prebytky elektrickej energii. Elektrickej energie. Máme asi 1000 MW prepojení, 500 medzi Walesom a Irskom a ďalších 500 medzi Škótskom a Severným Írskom. Ďalej sa chceme prepojiť s ďalšími oblastiami, ktoré nie sú rozvinuté a ešte prepojenia medzi Írskom a Veľkou Britániou. Môžeme prepraviť špičko, v špičke 6600 MW a to je 20 až 25 dopytu, čiže je to naozaj významná úloha, ktorú zohrávajú títo interkonektory na trhu v Írsku a efektívne využitie týchto interkonektorov eh, by mohol byť na osoch aj širšej európskej eh, hospodárskej súťaži. Kontrastuje to so zvyškom Spojeného kráľovstva, kde v súčasnosti majú len 3700 megawattové prepojenia medzi eh, Spojeným kráľovstvom a kontinentálnou Európou. A keď si vezmeme, že špičkové hodiny odberu sú 5300 až 5500 MW. Zdá sa, že to nestačí, ale už sa do hry zapájajú noví interkonektory. E, Londýn rozvíja nové zariadenia, takže sa to čoskoro zmení. Chcem poukázať aj na to, že kľúčovou črtou toho, ako sa prepojenie sieti zmenilo keď eh, zo Spojeného kráľovstva v roku 2016 a 2017 eh, sa zmenil z importu na export. Eh, po, počas dňa skôr importujeme, dovážame a v noci skôr vyvážame elektrickú energiu. Vidíte tu graf, ktorý zobrazuje tieto denné a nočné obchodovania. Vidíte, že je zvýšený dopyt po obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie a takisto vietor zdá sa, že fúka viac v Írsku v noci, takže sa snažíme takto skombinovať e, možnosti, ktoré máme a vyvážať energiu v noci. Vidíte na grafe, možno to nie je až také zjavné, tie oranžové paličky na vrchu, to je dovoz a vidíte, že na začiatku roka je to skôr import a potom na spodu vidíte oranžové paličky, kde e, vidno, že sme sa stali čistým vývozcom. Schopnosť prepnúť smery pri prepojeniach je dôležitá, aby bol náš systém efektívny a uľahčuje to aj e, prepájanie pri hraniciach. Na írsky trh bude plynúť elektrická energia aj po Brexite. Prinesie to rivalov, prinesie to hospodárskú súťaž, bezpečnostné otázky. To sú kľúčové problémy, ktoré riešime. Širší európsky trh aj írsky konzumenti musia riešiť tieto záležitosti. Čo sa týka dopadu Brexitu, máme tu dve veci, na ktoré sa chcem ja sústrediť. Pokračovanie SEM a budúce obchodné vzťahy s Veľkou Britániou. E, myslíme si, že by sme dali prednosť tomu, aby Spojené kráľovstvo zostalo v internom energetickom trhu, ale sme si vedomi aj toho, že takáto možnosť v súčasnosti na stole nie je, nerokuje sa o nej. Takže musíme sa pýtať aj na to, čo sa stane, keď táto možnosť jednoducho nenastane. Vládna politika Írska je jasné, udržiava jednotný trh a bude ho ďalej udržiavať aj po Brexite. A máme tu dohody o tom, ako možno vystúpiť z tohto trhu. E, vzťahy a črty SEM sú takisto dôležité. Máme tu odporúčania, ktoré sa aplikujú aj v Írsku, aj v Severnom Írsku. A máme tu novú energetickú politiku, napríklad ten, čo prichádza, ten balíček energetickej účinnosti, ktorý prichádza z EÚ. Snažíme sa zapracovať niektoré záležitosti a udržať rovnaké pravidla pre všetkých na trhu s elektrickou energiou. Vrátane štátnej pomoci, environmentálnych smerníc, trh s energiami, ktorý sa týka emisií, EU ETS alebo podobné nástroje na obchodovanie s emisiami, ďalej finančné nariadenia, nahlasovanie, podávanie správ a takisto ACER, e, ktorý tu hrá úlohu ako dohľad aj v Írsku. Ďalej tu máme spoločný prístup pri riešení problémov a Myslím si, že aj účastníci tohto trhu sú radi, že vedia o tom, že je tu taká možnosť, keby prišlo k sporom. Takisto môžu z trhu vystúpiť, je to špecifikované ako. Čo sa týka jednotného trhu s elektrickou energiou v Írsku, e, Brexit, toto všetko ovplyvní nielen u nás, ale aj v Spojenom kráľovstve. Sú tu také základné smernice CACM, GLEB a musíme prihľadať aj na efektivitu e, cezhraničného obchodovania. GLEB je spojený s nástrojom SEM a snažíme sa e, pochopiť e, túto našu prácu, ako keby to bol obrovský oblak, ktorý ako keby vysí nad našim ostrovom a potrebujeme sa doňho rýchlo dostať a takisto z neho získať rýchlo energiu pre e, celé územie, všetky ostrovy. Európska komisia je tiež zainteresovaná do veci a vieme, že Spojené kráľovstvo aj po odchode z únie bude chcieť mať prístup na niektoré platformy, ktoré sa používajú. Elektrina bude sa používať naďalej všade a preto musíme dodržiavať niektoré pravidlá e, cezhraničného kódexu a odporúčaní, ktoré sú aplikované bilaterálne. Tieto pravidlá, e, také, ktoré má CACM dnes o obchodovaní s elektrinou, e, popisujú sa inštitúcie, ktoré môžu nastoliť nové pravidlá, ako fungujú regulátory a ako budeme riešiť e, ponovom po Brexite všetky tieto nastavenia. Všetky e, problémy potenciálne musíme identifikovať. A teda kľúčové posolstvo pre nás je, že existuje pre dočasné obdobie 21 mesiacov, ale to je prikrátko na to, aby sa všetky tieto záležitosti nastavili po novom. Takže budeme mať e, ešte toto obdobie predlžené. Druhá dôležitá vec pre nás, že sú ďalšie krajiny, ktoré chcú implikovať, eh, že treba robiť veci spoločne, vychádza zo spoločnej bázy, efektívne, aby to bolo na osoch pre Írsko a takisto pre Spojené kráľovstvo musia byť eh, veci dobre fungujúce Francúzsko, Belgicko, Holandsko sú krajiny, ktoré sú poprepájané s nami. Jednoducho tieto napojenia e, existujú a musíme nájsť spoločný prístup, ktorý by vyhovoval všetkým aj pri obchodovaní. Je to závažnosť, vysoká závažnosť tohto prechodného obdobia, ktorá e, nás núti k takýmto zvažovaniam. Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani. A teraz dostane slovo záverečný rečník, záverečná rečnička, pani Berta Pikamal, ktorá odprezentuje potenciálny dopad odchodu Spojeného kráľovstva z Euratomu. Berta Pikamala začala pracovať v Euroatome v júni 2004 a vtedy e, bola poverená e, riešením radioaktívneho odpadu a riadením súvislosti veci, ktoré s ním súvisia, takisto prepravou radioaktívnych materiálov a nových projektov v oblasti jadrovej energetiky v EÚ. Je zodpovedná aj za analýzu dôsledkov Brexitu v oblasti jadrovej energetiky, v odvetvi jadrovej energetiky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. v jadrovom priemysle nám sa riadíme zmluvou Euroatom, ako iste viete, keď Spojené kráľovstvo sa rozhodlo odísť z EÚ, tak to platí i pre Euratom. A začali sme analyzovať dôsledky na EU27 z tohto stiahnutia z tejto zmluvy, odstúpenia z tejto zmluvy. A ja by som vám teraz prezentovala niekoľko záverov, ku ktorým sme dospeli. Ale v prvom rade pre tých z vás, ktorí nepoznajú Euratom, sme združením, ktoré zastupuje záujmy jadrového priemyslu v Bruseli, čiže sú to inštitúcie a hlavný, hlavných, nezúčastnené strany, hlavných hráčov. Z, dajme to do perspektívy, čo ako jadro prispieva európskej ekonomike v súčasnosti. Ako ste viete, 127 reaktorov operuje v 14 členských štátoch z 28 vrátane Spojeného kráľovstva. Obrad je zhruba 700 miliárd eur ročne a jadrová energia zabezpečuje viac ako 800 tisíc pracovných miest a, ako, a 27 elektri- percent elektriny v e je vyrobených z jadra v súčasnosti. Táto mapa ukazuje, ako, kde sa nachádzajú tieto reaktory v Únii, takže takýto je súčasný stav jadrových elektrární v Európskej únii. Ale myslím, že toto je jeden z najdôle, jedna z najdôležitejších priesvitek, ktoré vám chcem ukázať. Sú to plány a výstavba nových jadrových elektrární. A vidíte, že mapa naznačuje, že pomerne veľa projektov sa plánuje v Británii v nasledujúcich rokoch. A my sme zanalizovali nov, toho, že hodnota nových projektov v Británii um, je okolo 68 miliard eur. Aby sme to dali do perspektívy, uvediem príklad. Napríklad jedna tretina z hodnoty, stavebnej hodnoty Hingley Point C, HBC, sa očakáva, že príde z EU27 a ku dnešnému dňa, dňu vyše kontrakty zhruba v sume 5 miliard už boli podpísané so spoločnosťami so sídlom v EU27. To sa týka nových projektov, ale musíte vedieť, že jadrové elektrárne, keď sú v prevádzke, potrebujú i údržbu a údaje, ktoré vám teraz dám, sú bez paliva a príslušných e, komponentov, ale pokiaľ ide o údržbu a prevádzku existujúcich blokov, to je zhruba hodnota 48 e, miliónov ročne, čo míňajú, na čo vynakladajú prostriedky v spoločnosti v 27. Myslím, že je tiež veľmi dôležité podčiarknúť skutočnosť, že pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, E, majú ročný rozpočet na decommissioning asi 3,4 miliard eur, ktoré sa budú ďalej rozšírovať e, po roku 2020, pretože existujúce jadrové bloky sa budú zatvárať, takže budú ich postupne odstavovať. A to ukazuje reálne čísla, o ktorým hovoríme a o tom, ako to môže ovplyvniť priemysel vo zvyšných 27 členských štátov e, po Brexite. Pred niekoľkými mesiacmi sme začali analyzovať, okrem toho, čo som vám uviedla a tých čísiel, dôsledky na jadrový priemysel. Takže v prvom rade byť súčasťou únie a komunity Euratom, e, Spojené kráľovstvo plní rovnaké pravidlá ako ostatní, máme spoločný be- systém bezpečnosti. Opustenie Európskeho spoločenstva znamená, že Spojené kráľovstvo bude musieť rokovať o tomto režime s e, medzinárodnou agentúrou, ktorá je podobná ako tá, ktorú máme dnes a to je samozrejme niečo mimoriadne dôležité, pokiaľ komu e, pokiaľ táto komunita chce pokračovať s Britániou v spolupráci po dosiahnutí nejakej dohody a to nazývame MCAs. NCAs. Euratom komunita má NCA e, eh, s ďalšími krajinami, čiže bu- bude musieť mať eh, spojené takúto dohodu o jadrovej spolupráci. Tiež sme zdôraznili význam zabezpečenia platnosti zmluv. Existujúce zmluvy, ktoré už boli podpísané pred Brexitom, budú musieť byť eh, splnené i po Brexite, to znamená, že nemôžeme respektíve musíme zabezpečiť, že tieto zmluvy budú naďalej v platnosti i po Brexite. Napriek tomu, že najmä zmluva Euratom ošetruje jadrové otázky, my sme ovplyvnení i otázkami vnútorného trhu a pohyb, slobodný pohyb pracovníkov je jednou z nich. My sme globálnym priemyslom, to znamená, že slobodný pohyb ľudí e, v rámci Únii bol vždy zabezpečený a uľahčený a to je niečo, e, o čo máme záujem, v čom máme záujem pokračovať. Pokiaľ ide o Tie ďalšie políčka, ktoré tu vidíte, R&D, výskum a vývoj, Research and Development, existuje projekt, ktorý financuje e, sa z rozpočtu Euratomu v Spojenom kráľovstve e, a prispievajú, sú tam e, výskumníci, ktorí pracujú na medzinárodnom projekte a je veľmi dôležité, aby Spojené kráľovstvo a EÚ v istej fáze dosiahli dohodu o tom, ako pokračovať v spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, aby neprišlo k narušeniu týchto projektov. Nie je to len projekt Únie, nie je to len projekt e, Spojeného kráľovstva, je to medzinárodný projekt. Rada by som ešte zdôraznila význam e, úzkeho vzťahu medzi Britániou a EÚ, pokiaľ ide o politiky a regulácie, a týka sa to najmä bezpečnostných aspektov a toho, ako sa môžeme uistiť, že Spojené kráľovstvo bude naďalej e, participovať v, na inštitúciách ako Entrek. Po zanalizovaní dôsledkov pre jadrový priemysel po Brexite jedna z tém, ktorá, ktorú sme mali na stole, je, čo si myslíme? Aké majú byť kľúčové princípy, ktoré by mali byť rozpracované v budúcom vzťahu medzi Juratom, e, komunitou a UK cez NCA, ako som to predtým spomenula? Samozrejme existuje množstvo, ale tých, tu uvádzam 5 takých hlavných princípov. Je to slobodný obchod s jadrovými a nejadrovými materiálmi, čiže musíme zabezpečiť, aby tento obchod mohol tovarov a služie prebiehať Ďalej je to voľný pohyb zamestnancov v oblasti jadrového priemyslu, to som už povedala predtým, keďže sme globálnym alebo paneurópskym sektorom, toto je mimoriadne dôležité pre nás. Ďalej je to schválenie už existujúcich kontraktov EÚ eh, e a UK týkajúcich sa palív, ktoré už boli podpísané pred referendum ešte a ďalšie roky budú ďalej bežať, aby boli zabezpečené. Potom je tu potreba prehodnotenia toho, aké budú presné dôsledky e, systému e, licencií, režimy e, licencií pre export a potom v neposlednom rade výskum, vývoj, celá medzinárodná spolupráca, ktorá je s tým spojená. Je zrejme, že je to Spojené kráľovstvo, ktoré sa rozhodlo opustiť Európsku úniu a Euratom komunitu a my budeme musieť zvážiť dve zásadné veci, ktoré chceme zaist, zabezpečiť. V prvom rade, aby Spojené kráľovstvo naďalej splnilo IAE a bezpečnostné štandardy a požiadavky. To je spojené s režimom zabezpek a tiež aby Spojené kráľovstvo udržalo štandardy pre fyzickú ochranu e, pri mate- e, preprave materiálov, tovarov a zariadení. Nadviažem na začiatok prezentácie a spomenutie Euratom zo stranu Simone. Chcela by som povedať, že Dve otázky boli položené na stôl ako základné. Bezpečnosť, vy ste spomenuli tú bezpečnosť, ja myslím, že musíme tu rozlišovať medzi tou bezpečnosťou a zábezpekami. Tie nie sú úplne rovnaké, tie musíme diferencovať v našom chápaní. A potom druhá otázka je otázka odpadov. V týchto oboch prípadoch eh, dohody o odchode už dosiahli isté závery, takže tu sme na dobrej ceste a myslím, že teraz sa musíme zamerať na to, aké sú skutočné dôsledky na ekonomiku 27, respektíve na odvetvie, ktoré zastupuje jadrový priemysel. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Vaše časovanie bolo excelentné. Ste jednotkou zo všetkých rečníkov. Dodržali ste takmer úplne časový limit a teraz otvárame možnosť e, dať priestor členom výboru, ktorí majú záujem, aby predstavili svoje myšlienky, aby položili vám otázky. Z tohto dôvodu sme radi, že vás tu máme a potom e, s radosťou si vypočujeme vaše odpovede. Keďže tu máme menej kolegov. Pán Kelly bude prvý. Pani Van Brent bude druhá. Pán Bulak. Takže zozbierame niekoľko otázok a potom po vás požiadam, aby ste zodpovedali otázky, pokiaľ to bude možné. Takže začníme. Pán Kelly, nech sa páči. Začneme Irskom. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem štyrom rečníkom. Myslím, že odprezentovali situáciu, ktorá môže byť veľmi komplikovaná, veľmi jasným a zreteľným spôsobom. Ľahko sa to dalo pochopiť a závery sú pomerne jasné. Ja som jediný írsky člen výboru pre priemysel, takže ďakujem vám za to, že ste mi dali slovo. Je to samozrejme veľmi dôležitá téma pre moju krajinu. Keď sme spomínali, ste spomínali dôsledky pre Írsko Brexitu, je tu, že sú to aj ďalšie témy, samozrejme polnohospodárstvo, obchod a tak ďalej, ale na základe prezentácie vidíme, že sa to týka i dodávok plynu. 56% plynu dovážame z Veľkej Británie a pokiaľ ide o regulačné úpravy, alebo ak by prišlo k nedostat- bol nedostatok plynu, e, Európska únia bude ho potrebovať skôr a nebude dodávať plyn potom do Irska, takže tu môžeme čeliť veľkým problémom. Takže má zmysel to, čo ste povedali, že ideálne riešenie by bolo, aby Spojené kráľovstvo zostalo súčasťou eh, jednotného energetického trhu. Áno, to by bolo skvelé, ale kam to, ako je to v súlade s tým, čo Michel Barnier často spomína a jeho slova o no cherry picking, čiže žiadne čerešničky na koláči a ich vyberanie, pretože uh, Hovorí sa o zotrvaní v celnej únii, v jednotnom trhu a tak ďalej. Ale sú zastancovia Brexitu, ktorí chcú odísť z týchto všetkých. Takže ako je, v akom súlade to je, alebo ako to môžeme napasovať na e, povinnosť dokonca Michela Barniera, aby neprišlo k takémuto vyberaniu čerešniček z koláča. Takže to je veľmi dôležité. E, Chcel som to spomenúť. Pokiaľ ide o prepojenia, o interkonektory medzi Írskom a Britániou, ako i medzi Britániou a Európou, len mám všeobecnú otázku, e, na ktorú by som si chcel vypočuť vaše pohľady. Kto vlastní vlastne tieto interkonektory? A keď sa robí údržba, alebo keď je nejaký spor, kto vlastne povie, kto rozhodne o tom, že kto ich má udržiavať, starať sa o ne, kto ich má uzatvoriť opäť v situácii, keď eh, Spojené kráľovstvo nebude súčasťou jednotného energetického trhu. Tiež pokiaľ ide o Írsko, som si istý, že Laura by súhlasila s tým, že navrhnutý interkonektor medzi Írskom a Francúzskom je v súčasnosti oveľa dôležitejší vo svetle situácie po Brexite, ako predtým, pretože minimálne by sme mali prepojenie so zvyškom Európskej únie na Francúzsko. Takže chcel by som sa spýtať váš, vás na to, aký je váš pohľad na túto otázku. Samozrejme, skončím hneď, mohol by som dlho hovoriť, ale myslím tiež, že vo vzťahu k energetickému trhu neexistujú už garancie, alebo minimálne záver a, a úmysel Spojeného kráľovstva k backstopu, pokiaľ e, nastanú núdzové riešenia. Nie je to zatiaľ garantované. No a napokon e, sa chcem ešte spýtať na jadrovú energiu. My nemáme žiadne jadrové elektrárne v Írsku, ale vy ste spomenuli jadrové elektrárne v Európe. Ukázali ste, kde sa stavajú, koľko z nich je v Spojenom kráľovstve. To ma len zaujíma. Čiže ak máte ten počet, bolo by zaujímavé to vedieť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za trpezlivosť. Ospravedlňujem sa, že som tak dlho hovoril, ale som jediný írsky člen a pre Írsko je to veľmi dôležitá otázka. Ďakujem. So, Ďakujem. To bol veľmi zaujímavý príspevok, napriek tomu, že ste presiahli o 100% či o 150% čas, ktorý ste na to mali k dispozícii. To znamená, že ste politik. Ďakujem pani, pán Brent. A, a koľko teda presne mám času k dispozícii? Dve minúty. E, myslím si, že pán Kelly má skutočne právo vyjadriť e, svoje obavy. Tá téma je veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne, veľa som sa dozvedela a veľa vecí som si musela uvedomiť. Ale ja mám takú širšiu otázku. Pokiaľ ide o vnútorný trh, ja si myslím, že toto najjednoduchší spôsob, ako to riešiť, je, že Spojené kráľovstvo jednoducho opustí energetickú úniu nie len z rôznych e, technických e, dôvodov a z trhu, ale v podstate myslím si, že my máme, alebo by tam mal zotr- zotrvať, prepačte, e, malo by zotrvať Spojené kráľovstvo, pretože máme spoločné ciele, ale keď sa pozrieme na dlhodobejšiu budúcnosť a na naše záväzky, ktoré máme všetci. Myslím si, že veľmi skoro bude potrebné prejsť vo svete na systém s oveľa širším využívaním obnoviteľných zdrojov energie, čo platí aj pre Spojené kráľovstvo, Írsko a všetkých. Dnes to snad nie je až taká závažná otázka, ale ak chceme dosiahnuť svoje ciele v tejto oblasti, tak e, to bude nevyhnutné. Neviem, čo si o tom myslíte. Ak mi poviete, že nie je žiadny problém s tým, že Spojené kráľovstvo zabezpečí plné využívanie obnoviteľných zdrojov, bez toho, že by na to potrebovalo pomoc Európy, tak v poriadku. A pokiaľ máte k tomu aj nejaké číselné údaje, určite by ma zaujímali. A teraz niečo e, skôr e, politickej povahy pokiaľ e, tu nie je záujem zostať v energetickej únii, ako to vyzerá, tak potom sa mi zdá veľmi čudné, že tie rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú poznačené veľmi e, rozsiahlým lobovaným zo strany Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide práve o túto oblasť. A e, to je teda skôr taká politická pripomienka. Ak máte nejaké vysvetlenia, prečo Spojené kráľovstvo vzhľadom na úmysel opustiť EÚ má ešte stále e, záujem rokovať o energetickej legislatíve, obnoviteľných zdrojoch a podobne. Ďakujem za túto zaujímavú otázku, pán Bulok. Ďakujem. Áno, tie vystúpenia boli veľmi zaujímavé a som veľmi rád, že e, sa e, v nich spomínalo, že by mala, malo Spojené kráľovstvo preskúmať možnosti, e, ktoré ponúka E, členstvo v, vo VTO. Ale skutočne je to všetko poznačené mnohými ešte nevyjasnenými otázkami. Je tu totiž veľa takých, čo sa stane a či sa to stane. A keď sa pozeráme na to, čo hovorí vláda, alebo čo sú výsledky e, referenda, tak e, myslím, že tieto scenáre, o ktorých tu hovoríte, nedávajú Spojenému kráľovstvu možnosť dostať pod kontrolu svoje vlastné aktivity. Ale e, pokiaľ opustí EU, tak e, situácia je iná. Ja mám otázku, ku ktorej sa možno aj ostatní vyjadria Eh, je možné, že eh, v budúcnosti bude možné eh, po opustení únie zmeniť niektoré aj finančné záležitosti v Spojenom kráľovstve, ako napríklad daň z energií a podobne. Ako to všetko ovplyvní Írsko? Zaujímali by ma vaše vyjadrenia na túto tému. Ďakujem, ďakujem za to, že ste dodržali časový limit. Nech sa páči, pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja určite môžem dodržať časový limit. Mám len jednu otázku a chcem sa poďakovať v prvom rade za mimoriadne zaujímavé prezentácie. Myslím, že ste veľmi dobrá, do, dobrý obraz urobili o tom, e, ako to bude vyzerať i dôležité pre nás. Otázky, ktoré si kladieme s Brexitom. Náš predseda to už povedal. Keď e, mám zhodnotiť tieto štyri prezentácie, tak môj dojem z toho je, že s výnimkou situácie v Írsku, my naše problémy i pro Brexite, pokiaľ ide o pokračovanie európskej energetickej politiky e, môžeme mať pod kontrolou jej formuláciu aj všetko, či už ide o IT systém, alebo možno nové úpravy, úpravy dodržiavania pali, e, cieľov z Paríža alebo plyna a elektriny. Chcem len počuť potvrdenie, áno. Čiže toto chápem ako základ z vašich prezentácií. Mám pravdu, alebo E, sa tam niečo prepočula. To ma zaujíma, pretože máme aj ďalšie oblasti, oblasti výskumu, kde to bude pomerne komplikované. Nájsť nejaké rozumné budúce partnerstvo alebo závery a je veľmi potešujúce, keď si môžeme vypočuť, že v oblasti energetiky tie problémy možno nie sú všetky vyriešené, ako otázka Írska, kolega Kelly to už spomenul, ale e, minimálne existujú ešte väčšie problémy v iných e, oblastiach. A to by bola pozitívna správa pre dnešok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ste svetlá výnimka spolu s kolegom Bulokom, pokiaľ ide o načasovanie. E, ďakujem. A ja by som chcel teraz položiť jednu jednoduchú otázku, pretože okrem toho, že predsedám tomuto zasadnutiu, som aj poslancom ako všetci ostatní. A čo pokiaľ ide o vedecké reaktory, pretože je tu veľmi rozsiahla spolupráca v, medzi vedcami v jednotlivých krajinách. Aj vo Viedni je napríklad taký menší reaktor v blízko univerzity, v blízkej Prahe. Takisto existujú takéto. To... France so what about this sector? Because of it is viable. Neviem, e, pokiaľ ide o tieto vedecké e, reaktory, tak tieto sú dôležité nielen z hľadiska výskumu, ale sú dôležité aj z hľadiska samotného rozvoja odvetvia, pretože je to veľký potenciál, sú tu rôzne dôsledky pre použitie v priemysle. Takže moja otázka sa týka spolupráce v tej, tejto oblasti. Po druhé, ehm, pokiaľ ide o priemysel uhlia a koksu v Spojenom kráľovstve, toto je takisto dôležitá otázka. Ehm, ja som bol generálnym riaditeľom oceliarne, preto ma e, váš názor zaujíma. A čo ropa a ďalšie zdroje energie? pretože vy ste sa zameriavali predovšetkým na zemný plyn a elektrinu. A, a moja posledná otázka sa týka rezerv z hľadiska smernice EU. Má Írsko, e, ako aj e, Spojené kráľovstvo, takéto rezervy, pretože podľa príslušnej smernice každý členský štát musí mať trojmesačné zásoby zemného plynu po svojich eh, plynovodoch, ehm, teda vo svojich rezervách. Ehm, možno, že by sme mohli s odpovediami postupovať eh, tak, že budete hovoriť v takom poradí, v akom ste vystúpili. Nech sa páči, pán Talia Pietra. Ďakujem, ja sa pokúsim teda odpovedať na otázky týkajúce sa môjho vystúpenia. Začnem otázkou pani pán Brent a vašou otázkou týkajúca sa prepojenia. E, pokiaľ idú o, ide o interkonektory, jedným z možných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na zabezpečenie flexibility systému s cieľom integrovať čoraz viac rôznych aj obnoviteľných zdrojov, tak tu by som nepovedal, že by Brexit mohol e, nejak ohroziť dekarbonizáciu v Spojenom kráľovstve, pretože to je iba jedna z viacerých možností e, uskladnenia. Takže ja by som potvrdil v podstate to, čo ste povedali, že toto by nejakým významnejším spôsobom neovplyvnilo e, cieľ dekarbonizácie v Spojenom kráľovstve. E, a aj súčasný systém prepojení bude pokračovať aj naďalej, pretože sme si pomerne istí, že táto infraštruktúra bude fungovať aj naďalej, preto my si nerobíme nejaké obavy z toho, že by Brexit mohol dekarbonizáciu Spojeného kráľovstva ohroziť. V odpovedi na otázku pani Niebler Eh, áno, máte pravdu. My sme vo svojich výskumoch skutočne zistili, že budeme schopní zvládať všetky tieto eh, premenné eh, systému. Hlavná otázka to je Írsko. A týmto by som chcel potvrdiť to, na čo ste správne poukázali. Pán predseda, to, čo ste vyhovorili o rope a uhlí. My sme neboli požiadaní o to, aby sme sa zamerali na tieto dve e, zložky energetického systému. My sme sa zameriavali na plyn a elektrínu a malo to aj svoj dôvod, pretože všetky všetky e, ropné e, trhy sú globálne. Na rozdiel od toho, plyn a elektrina vzhľadom na svoje fyzické vlastnosti závisia od infraštruktúry, od rozvodných sietí, ropovodov, e, plynovodov, pardon. Na rozdiel od toho, trhy s ropou sú fluidné a Brexit to nemôže nejakým výraznejším spôsobom ovplyvniť a myslím si, že to isté možno povedať o uhli. Takže ani uhlie, ani ropa nepredstavuje žiadny problém alebo osobitný problém z hľadiska Brexitu, pretože tu môžu nastať nejaké veci predovšetkým v súvislosti s plynom a elektrinou. Pokiaľ ide o tú pripomienku, pokiaľ ide o čerešničky na torte, naozaj to bola veľmi trepná pripomienka, pretože tá otázka stojí tak, že e, či, či, či energetika je tá čerešnička, alebo či to je niečo, čo je dôležité pre obidve strany. Napríklad e, energetická komunita, e, spoločenstvo bolo vytvorené a je možné, aby e, všetci členovia e, boli viazaní pravidlami e, vnútorného trhu s energiou a my by sme boli radi, keby tento trh zostal neporušený a pokiaľ by došlo k nejakým porušeniam, tak by e, sa tým zaoberal Európsky súdny dvor. Myslím si, že by e, si Spojené kráľovstvo nemalo robiť nejaké starosti. A pokiaľ ide o Írsko, e, v v doterajšom vývoji spolupráca medzi Spojeným kráľovstvom ako tranzitnou krajinou medzi kontinentom a Írskom na jednej strane a potom Spojeným kráľovstvom na druhej strane to bola obostranne výhodná záležitosť a ten energetický systém, ktorý bol v súčasnosti vytvorený, e, dobre funguje a ťažko si možno predstaviť, že by Eh, mohol fungovať aj keby, sa, keby to došlo k nejakému eh, oslabeniu. A k tomu, čo povedal pán Bulok, e, elektrina a plyn to nie sú typické komodity obchodovateľné podľa pravidiel VTO. Je to veľmi špecifický typ služby, ktorý si vyžaduje infraštruktúru, reguláciu a e, je teda potrebné zohľadniť skutočnosť, že tu dochádza k e, veľmi vysokému stupňu vzájomnej závislosti. Takisto sú potrebné dlhodobé investície z, na oboch strán. Nemožno sa spolahnúť na to, že investičné rozhodnutie môže vychádzať z e, každodenných e, údajov. My potrebujeme e, brať do úvahy aj to, ako e, toto obchodovanie medzi e, Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou v oblasti energetiky bolo e, efektívne. Myslím si, že tu oznel celkom dobrý súhrn, pokiaľ ide o úlohu alebo postavenie Írska. Naozaj tá, toto postavenie je veľmi špecifické a je potrebné sa ním zaoberať a riešiť ho. Je tu veľa e, drobných otázok, ktoré je potrebné vyriešiť. Sú tam rôzne sieťové kódy, sú tam rôzne e, predpisy aj nariadenia týkajúce sa finančného trhu a je veľmi ťažké pochopiť, či by niektoré skutočne e, drobné záležitosti nemohli významným spôsobom ohroziť celý systém. Tento e, systém výmen alebo prepojení v oblasti energetiky medzi Írskom a e, Spojeným kráľovstvom je veľmi zložitý, ale my e, vnímame túto vec ako, ako niečo, čo je možné vyriešiť, ale vyžaduje si to veľmi veľa práce. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Po, začala by som niektorými otázkami pána Kali. Áno, e, skutočne sa robí štúdia uskutočniteľnosti e, medzi Francúzskom a Írskom. Pracujú na tom a rozvodných systémov vo Francúzsku a v Írsku. E, táto štúdia uskutočniteľnosti prechádza rôznymi fázami. My na strane Írska vidíme veľa výhod, nielen z hľadiska zásobovania, ale aj aj diverzity a myslíme si, že je to veľmi dobré byť prepojený na inú európsku krajinu. Vidíme výhody aj z hľadiska Brexitu, pretože e, by to mohlo byť pre nás veľmi výhodné. A súvisí to aj s cenami energií, pretože keď hovoríme o diverzite, o diverzifikácii a o, o palivovom mixe. To sú všetko veci, ktoré môžu byť pre nás výhodné, e, pretože tam môžu byť e, nejaké e, veci, ktoré by mohli ovplyvniť túto cenovú hladinu a bolo by to pre nás výhodné. A pokiaľ ide o prepojenia medzi Írskom a Veľkou Britániou. Máme prepojenie e, s Walesom a takisto prepojenie medzi Severným Írskom a Škótskom. To je súkromná investičná firma, ktorá to zabezpečuje. A okrem toho prepojenie medzi Spojeným kráľovstvom Švedstvom a kontinentálnou Európou je zabezpečované stovkami rôznych firiem, väčšinu z nich tvoria súkromní investori. Takisto eh, tu eh, pôsobia národné regulačné orgány, ktoré eh, majú pod kontrolou tie firmy, ktoré sú etablované na príslušnom území. To isté platí aj pre prepojenia medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. kde pôsobí regulačný orgán Spojeného kráľovstva alebo Francúzska v závislosti od sídla e, spoločnosti. Aké sú pravidlá upravujúce prístup k interkonektorom, čo znamená, že ja som napríklad etablovaný vo Francúzsku a chcem predávať do um, Francúzska a naopak, e, či tu pôsobia rovnaké pravidla aj v prípade, že odíde e, Spojené kráľovstvo z vnútorného trhu s energiami. Je potrebné, aby tu nedošlo k príliš veľkému odklonu e, my vnímame ako veľmi pozitívnu túto skutočnosť, že v dohode o odchode z EÚ sa spomína aj táto otázka. E, je to príloha číslo 2, bod 7, kde sa špecificky hovorí o tom, aké veci bude potrebné zabezpečiť, aby mohol naďalej fungovať systém SEM. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, my položili ju, myslím, pán Bulok. Myslím si, že toto je trošku iná vec, než tá, o ktorej tu dnes hovoríme. Vy ste sa pýtali na režimy DPH, ale toto my nevnímame ako niečo, čo by mohlo ohroziť hospodárskú súťaž alebo rovnaké podmienky, eh, pretože eh, je možné, aby firmy v oboch častiach Írska mohli navzájom konkurovať a malo obchod e, myslím si, že by tu nemal zohrávať nejakú väčšiu úlohu z hľadiska vplyvu na maloobchodné ceny a e, DPH. E, tu bude fungovať e, viac menej tá rovnaká konkurencia aj na maloobchodnom trhu ako inde. A nakoniec ďakujem. No. Ďakujem, pán Kelly. Ja by som mm, položila otázku. Bolo by to ľahšie, keby som tu videla tú priesvitku, ale Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo mali každý jeden reaktor a, a plánovaný reaktor Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo má viac než jeden projekt a ich sú nakontrahované. Takže možno ste počuli že je tu projekt Morsite a ďalšie. Vo, vo Velse je ďalší projekt, ktoré sa stavajú alebo sa plánujú postaviť jadrové elektrárne. A e, čo sa týka tej otázky, pán Kohliček, e, výskumné reaktory nemám tu presné čísla, ale mám pocit, že v celej únii je viac menej 20 výskumných reaktorov a všetky krajiny, ktoré majú jadrové tú energetiku eh, a sú aj niektorých krajinách, ktoré nie sú tzv. jadrovými krajinami. Spolupracujú tieto krajiny na vývoji, výskume a možno by sme si mohli vziať námety z nedávno podpísaných dohôd s Ukrajinou alebo Švajčiarskou rizikom, ktoré sú asociovanými, respektíve pridruženými krajinami, pretože ako náhle odíde Spojené kráľovstvo z únie, nebudeme schopní ťažiť z horizontu 2020 ani z ďalších výskumných programov. Potrebujeme sa teda zabezpečiť nejde len o elektrínu, ale radioizotopy, aplik- aplikácie v priemysle, v, pri, v poľnohospodárstve a tak ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne. Samozrejme, e, ja si myslím, a nielen ja, ale aj iní, že horizont 2020 sa otvorí, aby boli možné následné programy pre iné krajiny, nielen, pri, nielen Únia, ako to bolo aj pri horizonte 2020, napríklad aj Británia, keby chcela Ke, USA, keď chce spolupracovať, prečo nie Británia? A takto sa vyriešia mnohé tieto problémy. Niektoré programy stoja na tom, či sa dobre vyrokujú, takže naša diskusia opisuje celkom jednoducho to, že otáznik vysí len nad Írskom. O tom sa vie, pretože tu ide o to, či obe rokovacie strany majú záujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Táto diskusia bola mimoriadne zaujímavá. Rád by som poďakoval analytikom. Bolo pre nás potešením sa s vami zoznámiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, je pre mňa radosťou opäť vidieť v našom výbore pána Potočníka. Väčšina nás, z nás si ho pamätáte z diskusí. Pán um, Potočník ktorý vždy tu výborne pracoval. Okrem neho tu bude predseda správnej rady agentúry ACER. Vítajte. E, tento bod programu sa nazýva Výmena názorov s agentúrou ACER. Máte k tomu nejaké poznámky? Nie, ďakujem. Rád by som pripomenul poslankyňam a poslancom, že sme pozvali agentúru ACER, aby nás oboznámila s prácou a, mno, a výzvami pri integrovaní trhu. Budeme hovoriť o súčasnom právnom rámci ACERu, takisto o tom, ako sa aplikuje v praxi balíček čistých energií a zástupcovia, ktorí sú tu prítomní, nám, nás oboznámia s rozpočtovou situáciou agentúry a prediskutujú si svoje potreby v oblasti finančných a ľudských zdrojov v rámci nasledujúceho rozpočtového cyklu. Ako viete, už sa začalo diskutovať o budúcom rozpočtovom období. Máme k dispozícii hodinu do 5. musíme diskusiu ukončiť a práve preto sa treba do toho pustiť. Nech sa páči, pán Potočník, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. A spolu s Garetom sme veľmi radi, že nám bola poskytnutá príležitosť prihovoriť sa opäť raz tomuto výboru. Bude tu krátka prezentácia a potom veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky, poznámky. Naša prezentácia bude o nedávnom vývoji na energetickom trhu v únie. Radi by sme sa podelili s vami o zistenia a potom poskytli istú perspektívu o nedávnych aktivitách a výzvach, výzvy, ktorým čelíme, o tých asi viete, pretože už tu nejaký čas s nami sú. Bez ďalšieho otáľania e, začnem. Najprv tie dobré správy. Asi viete, že trh s elektrickou energiou v Európe je naozaj do významnej miery integrovaný. Možno tu uvidíte, že máme vlastne dva regionálne trhy 18 členských štátov EÚ plus Norsko. Tento trh sa roz, rozprestiera od Barencovho mora po e, Gibraltarskú úžinu. Slovensko, Rumunsko a Maďarsko sú pridruženým trhom. Írsko je výzva, pretože tí majú regionálny trh Severné Írsko a Republika Írsko. A aj keď nemáme ešte trh, ktorý by bol úplne integrovaný v Únii. Myslím, že naozaj sme napredovali a občania už citeľne pocitili osoch z tohto prepojenia. 1 miliard eur ročne sa ušetria týmto prepojením takže môžete domov odísť spokojní s takouto dobrou správou. E, prepojené trhy sa takisto zvýšili. Na 26% sme poprepájani. Začali sme na čísle 60, pod 60 pred pár rokmi. Keby sme boli e, prepojení v celej únii, ešte by boli možné ďalšie úspory. Aspoň 250 miliónov sa odhaduje. Preskúmajme teraz trhy, vyrovnávacie trhy, ktoré dodávajú a mohli by dodávať významné benefity, keď sa zaintegrujú. Žneme úspechy pilotných projektov 650 až 680 miliónov a tento vyrovnávací trh je plne integrovaný naprieč úniou a osoch z neho sú 3 miliardy eur. Naozaj sú tu významné čísla, takže to sa týka elektrickej energie. Teraz sa pozrime na integráciu trhu s plynom. Tieto mapy ukazujú rozdiely v nákladoch na zdroje naprieč úniou. Čiže keď chce niekto nakúpiť plyn, aby ho dodal koncovým zákazníkom, e, žltá farba zobrazuje e, holandské východiskovú situáciu, teda nákupy, ktoré sa podobajú. E, Bledomodra sú vyššie rozdiely a v najtmavšia modra sú najväčšie rozdiely. Rozkolisanejšie trhy. Ako vidíme, tá oblasť, žltá oblasť sa rozšírila počas týchto rokov na mapách a nie v východo-západnom smere, ale skôr e, koncentricky od stredu e, na vonok. A teraz máme podobné ceny ako v Holandsku pri zdrojoch e, vo, na, vo väčšej časti únie. Táto stratégia, tá energetická politika kedy sa pokúšame integrovať maximum trhov, dobre, dobre funguje a je to tá najlepšia um, z možných. V tomto kontexte by som stručne zmienil štatistiku. Je ťažké charakterizovať číslami naše aktivity, ale aspoň zhruba čo agentúra dodala v rámci rozhodnutí. Funguje od roku 2011 a doteraz, do konca minulého roka, sme vypracovali 120 stanovisk, 26 odporúčaní. Ako viete, agentúra nemá rozhodovacie právomoci s výnimkami e, v nejakých špecifických prípadoch, takže sme rozhodnutia prijali v počte 34, z čoho sú rámcové usmernenia v počte 8. Takisto implementácie remit, investičné požiadavky a tzv. požiadavky a termíny. Nepre, neprejdem všetkými bodmi na tomto diapozitíve. Je to sumarizačný diapozitív. Je to prehľad našej činnosti za ostatných 7 rokov. Možno sa to potom bude dať doplniť, možno aspoň kvôli tomu, čo bude nasledovať. Chcel by som zmieniť aktivitu monitorovania trhu. Chcel by som zmieniť fakt, že od roku 2012 vypracovávame e, správu o monitorovaní trhu a hľadáme e, možné prekážky, možné bariéry integrácie, ďalšej integrácie spomínaného trhu. Asi ste už ma počuli, že som spomenul, že jedným z hlavných smerov integrácie na trhu s elektrinou vnútroúnijnom kapacita, ktorá je dostupná na cezhraničné obchodovanie, je len zlomok dostupnej kapacity. My sme vypočítali, Aká by mohla byť e, kapacita e, podľa štandardných porovnávacích ukazovateľov? A táto kapacita v priemere v Európy by mohla byť 23%, teda polovica toho, čo by sa dala dodať na trh, na cezhraničné obchodovanie. Pri niektorých hraniciach je toto číslo ešte menšie, vidíte ich v tabuľke, niekde je to nula. 2-3 napríklad hranica do Poľska, aj z Nemecka, aj z Čiech, aj zo Slovenska a iné hranice sú cez nie je možné prepravovať tak 10 e, kapacity. Prečo to tak je? Jeden z dôvodov je to, ako sa vyratáva kapacita. Robí sa to tzv. historickým spôsobom, ak to môžeme takto nazvať. Kapacita cezhraničného prenosu sa vždy považuje za zvyškovú z hľadiska e, bezpečnostných systémov a ich rovnic. Ďalšia vec, úroveň spolupráce pri prenose energie ešte nedosiahla tie úrovne, aké by sme očakávali v rámci nášho balíčka. Tu poskytujeme veľmi hrubé odhady, ale možno sú výpovedné, majú výpovednú hodnotu. Ako by sa dala táto koordinácia zlepšiť v Európe? Vo väčšine prípadov sme pod 30 percentami a niekedy iba niekoľké malé percenta sú v súlade s tým, čo by sme si želali. Treba urobiť viac, aby naozaj kapacita na internom trhu sa uvoľnila, aj kapacita cezhraničného obchodovania s elektrickou energiou. Toto je trh s plynom. Tam nás tiež čakajú určité výzvy. Niektoré trhy sú dobre rozvinuté, napríklad v Holandsku, v Spojenom kráľovstve, už som spomenul TTF, kde je dostatočná likvidita a prepravcovia ich požiadavky sú zapracované do systému aj ďalších aktérov. A v Českej republike a na Slovensku sa tiež posunú z jednej úrovne na druhú, vyššiu, ale ešte sa dá urobiť viac v tomto duchu. Čo sa týka našich aktivít eh, v súvislosti s integritou trhu a veľkoobchodnými cenami z energie. Od roku 2011 máme mandát, aby sme dohliadali nad, nad transakciami, ktoré sa obchodujú v súvislosti s energetickými produkt, produktmi dodávanými Únii. Takto sme sa k tomu postavili, zhromaždili sme údaje od roku 2016, dostali sme správu o každej jednej transakcii, či o fyzickej dodávke alebo finančnom vysporiadaní tejto dodávky v Unii a potom sme použili to, čo nazývame e, červené zastávky, to znamená tam, kde sa trh istým spôsobom pokrivil, kde to nefungovalo tak, ako malo. Niekedy sú čudesné obchody, ale nezneužívajú nejakým spôsobom trh, nekrivia ho a keď náš automatizovaný systém e, funguje a robí screening deteguje nečakané udalosti a potom manuálne vyhodnotíme príslušnú udalosť, aby sme boli schopní povedať národným regulátorom, či sa niečo udialo, ktoré by e, porušovalo nejaké dohodnuté rámce. Počas tých rokov, e, už v roku 2011 sa požiadavky a pravidlá nastolili, boli identifikované agentúrami, ale počet týchto systémov sa zvýšil. Minulý rok sme mali 85 prípadov, ktoré sa identifikovali ako potenciálne porušenia remitu. A žiaľ, už sa blížim k projektu zdrojo, problému zdrojov. Sú tu aj ďalšie prípady, ktoré si vyžadujú pozornosť, sú tu veci, ktoré sa len identifikovali, ale nevyriešili, čakajú na nás a na národných regulátorov. V decembri minulého roka sme zrevidovali 7 prípadov a celkovo za minulý rok to bolo viac prípadov ako kedykoľvek predtým. Čo skúmame? Čo sme zistili pri našom skúmaní? Väčšina porušení trhových podmienok REMIT súvisia s určitým manipulovaním trhom, pokrivením trhom a aké sú naše výzvy? Možno, že sa predtým veci vnímali tak, že čo sa týka toho, ako je trh postavený, len čo sa príjmu pravidla, tým je celá práca hotová. Zdá sa, že to nie je tak, pretože niektoré siete Niektoré rady sa zmenili na usmernenia. Ďalej sa upravili určité pravidla, ktoré museli byť odbornejšie. Použili sme príslušnú metodiku a máme kapacitu, alokáciu, e, zápchy alebo prekažky a ďalšie témy. A čo sa týka metodiky, ešte stále sa musíme rozhodnúť, aké sú e, konkrétne problémy a ak sa naši regulátori na týchto nezhodnú, tak to budú riešiť agentúry. Zatiaľ máme 8 prípadov a ešte zatiaľ sme v ich veciach nerozhodli. Je to teda nesprávne vnímanie, že raz, e, keď sa sieť rozbehne, že je celá práca urobená a nestačí len prijať pravidla. Práve teraz čelíme ešte viac e, väčším práce než sa predpokladalo. Čo sa týka plynu, žiadalo sa od nás, aby sme preskúmali implementácie toho, ako fungujú rozličné siete, ako implementovali e, tie záležitosti, ktoré mali implementovať a keď bude publikovaná táto správa, veľmi radi opäť e, k vám prídeme, napríklad pri rokovaní o tom, ako môže prísť k zahlteniu systému, k prekažkám pri toku systému. Pri plyne e, máme kódex tarifov. E, bolo veľa diskusí o tom, čo tento kódex tarifov má zahrňať. Ide tu aj o transparentnosť. A dohodli sme sa, že aby sme boli transparentní, národný regulátor musí publikovať svoju metodiku pre cenotvorbu a ďalšie záležitosti a agentúra o tom vypracuje správu a uvidí, či metodika, ktorú aplikovala, je v súlade s kritériami špecifikovanými v kodexe. Máme tu určitý profil na priesvitke. E, je to konzultačné dokumenty, príklad konzultačného dokumentu, ktoré majú e, na starosti agentúry, dohľad nad nimi. V Vždy sme si mysleli, že hore je maximálne číslo 19, ale mám, mám trojčlenný tím, ktorý rieši tarify plynové. Uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej. A teraz k remitu. Spomenul som, že to je dvojkrokový prístup. Na začiatku je screening. Dostaneme asi 45 miliard záznamov o transakciách každý mesiac ale automatický streaming vyhodil iba 6 týchto výstražných červených flajorčiek anomálií, ak ich tak nazveme. Máme obmedzené zdroje, boli sme schopní manuálne overiť e, menej ako tisíc. Takže to je asi tretina, štvrtina toho, čo nám systém e, signalizuje ako nejaký problém a každý mesiac je okolo 50 takých podozrivých e, pohybov pri týchto transakciách. Problém je, že ak spracovávame 20 takýchto červených znajočiek, musíme preskúmať to, čo sa deje na trhu, musíme byť schopní podať e, rozumné záruky, že trh tieto veci e, vyrieši. A iba pri šiestich takýchto udalostiach sme nedospeli k žiaducemu výsledku, ale vieme o tom, že asi 10 tých e, e, udalostí, ktoré vyhodí systém, sú signifikantné. My nikdy neprezrádzame, ktorých, ktorými 10 sa zaoberáme. A napokon niekoľko diapozitívov ešte, kým požiadam, aby sa ešte vyjadrili kolegovia k balíčku čistých energií. Tu vidíte históriu. E, máme málo e, zamestnancov, aj malý rozpočet a zdá sa, že ani nebudeme mať možnosť ďalej pracovať e, v plnej zostave, v plnom týme. Napríklad pri Remite sa to ukázalo, že nedokážeme zabezpečiť licencie, ktoré sú potrebné, takže sme sa obávali, že nebudeme schopní ďalej pracovať. Nakoniec sme našli príslušné peniaze a otvorených sú, otvorené sú stále je 31 pracovných miest väčšinou pre oblasť REMIT. Máme 8 miliónov, čo sa týka komisie. Toto je návrh na budúci rok. Polovica, 4 milióny vynaložíme na extra personál a ďalšia polovica na zabezpečenie toho, aby sme mohli platiť licencie a licenčné dohody. Myslím, že v tejto chvíli odovzdám slovo Garetovi, aby sa vyjadril k balíčku čistých energií. To je posledná časť. Okay, thank you very much. Uh, I think it was very interesting. Ďakujem pekne, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a nie je jednoduché hm, sledovať všetky tie údaje, ktoré boli odprezentované. Takže kolega má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, dúfam, že toto bude trošku jednoduchšie, pretože tu budeme hovoriť o budúcnosti, budúcnosti agentúry. A na úvod chcem povedať, že sme šťastie, že sme mali niekto tak, niekoho tak produktívne ako Alberta. Keď sa pozrite na štatistiku a koľko práce sa urobilo od ustanovenia tejto agentúry. Ale všetko sa musí pohnúť, agentúra má ďalšie veľké úlohy pred sebou, vidíte ich tu na obrazovke, ja by som mohol to zosumarizovať. Agentúra musí expandovať svoju rolu, najmä z dôvodu dohľadu európskych organizácií, ktoré nemajú dostatočný dohľad v súčasnosti. To bude nová organizácia TSO, ENCO, tieto kľúčové organizácie na európskej úrovne potrebujú mať dohľad a energia to potrebuje pri čistom energetickom e, balíčku. Chcem poďakovať konkrétne parlamentu, pretože váš príspevok k tomu balíku bol veľmi užitočný, pokiaľ ide o rolu agentúry a ako agentúra bude ďalej fungovať. Myslím, že sa nachádzame e, na situácii, kde súhlasíme s takmer všetkým, čo bolo, čo parlament predložil e, pár vecí možno ešte od rady, možno sa líšime na niektoré veci, takže o to by som sa s vami podelil. A niektoré veci sú pomerne náročné. Je to veľmi ambiciozný balík. Takže je dôležité, aby sme to správne sformulovali, pretože budeme musieť žiť s následkami v agentúre počas e, nasledujúceho obdobia. Tam, kde sme mali rozdiely s radou, je to možno e, E, poviem vo všeobecnostejší podrobnosti, môžete si prečítať na obrazovke, ale chceme, aby energetický balík išiel e, dopredu a bol doplnkom k tretieho balíka. Tretí balík dosiahol toho už veľa v Európe, ale potrebujeme dosiahnuť viac. Myslím, že nesúhlasíme s niektorými pozíciami rady, kde si myslíme, že nemajú rovnakú e, mieru ambície, ako vidíme, ktorá pochádza z parlamentu. My teraz máme už výhodu skúsenosti, keďže agentúra už nie istú dobu funguje. Niektoré oblasti, kde sme príjmali rozhodnutia, boli ťažké. Jedna z najťažších oblastí rozhodovania pre nás je koncept všetkých NRI, my uh, e, NRA, čiže všetci národní regulátori musia prijať jednomyselnosť. Keď nesúhlasia, tak potom sa to dostane na agentúru. To je jedna z, jedna z najťažších oblastí uh, pre nás Našli sme rozhovory, našli sme rozhodnutia, pri ktorých sa nepodarilo prija- e, prijať rozhodnutie. Jeden z dvoch národných regulátorov nesúhlasí, potom sa nedospeje k tomu. A toto boli tie najdôležitejšie veci. Je ťažké, aby každý členský štát, každý regulátor v 28 štátoch sa na všetkom, dohod, na všetkom súhlasil. Čiže máme trošku obavu, pokiaľ ide o formuláciu rady a oveľa viac sa nám páči znenie Európskeho parlamentu. Myslím, že je tu vyššia miera ambície, ktorú tu vidíme. Podobne z hľadiska nových úloh a rozhodnutia, rozhodovací proces, tam, kde je príležitosť pre agentúru, aby prijala rozhodnutia bez toho, že by všetko bolo opravené legislatívou. Opäť si myslíme, že pozícia parlamentu, to je dať väčšiu flexibilitu agentúre pri rozhodovaní a nespoliehať sa na to, že všetko sa legislatívne opraví. To si myslíme je oveľa ambicioznejšie. Je to i vhodnejší prístup, ako snažiť sa upravovať každú možnosť legislatívne. Trh s elektrinou, trh s plynou zažívajú masívne zmeny. Dekarbonizácia, digitalizácia, a myšlienka, že môžeme dnes prijať takú legislatívu, ktorá bude platiť, ktorá bude aktuálna i o 5 rokov, o 10 rokov, a rovnako ako agentúra, ktorá musí predsa príjmať, upravovať svoje e, rozhodnutia, to nebolo i praktické. Čiže my podporíme v tomto pozíciu parlamentu, podporujeme a myslíme si, že je to oveľa lepšia pozícia pre budúcnosť porovnať, porovnať s niektorými formuláciami z rady. Zdá sa nám, že tie dokonca idú skôr späť. A to by bolo sklamaním. My chceme, aby legislatíva, uh, legislatíva nás viedla smerom vpred. Jedna zo sporných otázok a je tu prirodzený tlak medzi úlohou riaditeľa a národnými regulátormi. Vy to priamo od riaditeľa i od národných regulátorov vidíte, ako to funguje. To, čo vidíme tu, sú súčasné úpravy, ako sú v tretom balíčku. Takže toto sú všetky rozhodnutia, ktoré príjma riaditeľ, ktoré musia e, byť schválené radou regulátorov a ktoré nie. Keď sa na to pozrieme na radu regulátorov, prvú vec, ktorú musíme povedať je, že je dôležité a myslím, že nový text, ktorý e, prichádza v novom energetickom balíčku čistej energie, tam to vítame. Riaditeľ musí mať ktorý mu, musí mať schopnosť predkladať nám návrhy a mať svoje právo a potom tiež nám spochybňovať, klásť otázky. Čiže riaditeľ i rada sa musia stretnúť. Celý ten proces je to proces, ktorý musí pozbudzovať spoluprácu. Myslím, že v predchádzajúcom texte tam sa nám to nepáčilo veľmi, kde sa ukázalo, že e, úloha riaditeľa bola redukovaná, že mal by menej schopnosti, bol by to skôr len nejaký sekretariat, e, jeho proces a nie e, podpora príjmania rozhodnutí. Čiže to zl... znenie sa zlepšilo, ale musíme byť veľmi opatrní a je dobre počuť priamo od riaditeľa. V niektoré oblasti, kde rozhodnutia by mali ísť na radu pre pozitívne stanovisko, OK. Tomu sa dostanem ešte neskôr. Možno ešte som sa chcel dotknúť otázky významu e, výberu poplatkov pre agentúru. Myslím si, že celý koncept, že agentúra môže priamo z priemyslu získavať prostriedky, môžem hovoriť zo skúsenosti e, Národného regulačného orgánu, kde my sme mali tú schopnosť u nás v Írsku, v mojom, mojej krajine, je veľmi dôležité, keď môže priamo tieto poplatky stanovať a, stanovať a nemusí sa obracať na ministerstvo financí alebo systém, ktorý konkuruje, kde sú ďalšie zdravotníctvo a ďalšie témy. A priemysel vidí zmysel regulátora. A myslím, že i na európskej úrovni keď tá agentúra mala právo stanoviť poplatky, samozrejme stále existuje rovnováha, e, sú preverované tieto poplatky komi, CEO, radou regulátorov a tak ďalej, ale musí mať schopnosť tieto poplatky stanoviť a pre čo najširší. A tieto poplatky budú účtované a umožnia agentúra, aby mohla svoj mandát naplňať. A napokon, na záver, Posledná presídka. Trošku publicity, aby som urobil. Budeme mať konferenciu 5. júla a chcem pozbudiť vás všetkých, aby ste prišli. Všetci ste vykaní, najmä poslancov Európskom parlamentu. Nechceme počúvať len od zástupcov firiem, ale i od parlamentu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za milé pozvanie eh, vážených kolegov. A keď že som videl na pln- plnú sálu, ako sa pozriem na plnú sálu dvoch kolegov. Dva kolegovia sa prihlásili o slovo. Takže, vážený kolega Sinkeli, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za prezentácie. Je to samozrejme veľmi dôležité pre nás a často vedieme diskusiu o týchto témach. A je potrebné nájsť e, dobré riešenia, rovnováhu i zabezpeky. E, nielen preto, že ste z Írska, ale myslím, že ukazuje sa, že v Európskej únii, či už pochádzate z veľkej krajiny alebo z malej krajiny, keď máte možnosť urobiť pokrok, niečo dosiahnuť, tak je to dôležité, e, dôležité aby sme dokázali zlepšiť situáciu v našej únii a i v procese Brexitu je potrebné tieto kroky robiť. Myslím si, že regulačný dohľad, ktorý bol spomenutý v rámci balíka čistej energie je veľmi dôležitý. Ja som spravodajcom pre e, dosier e, obnoviteľné zdroje energie za EPP. Máme trialógy, zajtra bude ďalší po stretnutí tieňových spravodajcov a otázka zvýšenej ambície je veľmi dôležitá v každom aspekte. Parlament má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrávať v tom, že musí radu ťahať vpred. A to je dôvod, aby sme sa vyhli situácii, že rada nebude schopná sa pohnúť vpred a ukazuje to význam parlamentu, že my sa môžeme možno pozrieť na veci objektívnejšie z európskej úrovne a prichádzať s návrhmi, ktoré dávajú zmysel. Zatiaľ, čo rada zdá sa e, neustále uh, tlačí na brzdu. Takže myslím, že sú to veľmi dobré závery v tomto balíku a tu uh, budeme zohrávať dôležitú úlohu a verím, že budeme mať schopnosť spolupracovať a ACERu dať zdroje, agentúre ACER dať také zdroje, ktoré budú potrebné a ktoré bude potrebovať na to, aby tento nový balík mohol byť uplatnený a verím tomu, že sa nám to podarí. Čiže sú tu oblasti, v ktorých sa potrebujeme zlepšiť, možno využiť i našu právomoc sami ako poslanci, keď budete potrebovať od nás, aby sme trošku zatlačili na radu, nájdete v nás spojenca. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán kolega, za vaše pripomienky. Teraz pán Federli bude hovoriť v mene pána Petersona, ktorý je spravodajcom pre ASER. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Petersen sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť, keďže je v Dánsku kvôli urgentnej záležitosti. V mene pána Petersena chcem vyjadriť jeho vďačnosť za veľmi dobrú spoluprácu s ACERom. Najmä by chcel e, využiť príležitosť a Alberta Potočníka. Chovi poďakovať za úžasnú prácu, ktorú vykonal. Práca riadiť pána riaditeľa bola veľmi, veľmi dôležitá a vo vašej prezentácii ste presne popísali, čomu ste sa venovali a pán Peterson by tiež chcel počiarknúť, že E, energetická spolupráca v rámci Európskej únie musí byť dobre riadená a je dôležité, aby sme mali agentúru, ktorá bude sledovať situáciu na trhu, aby bolo možné ďalej integrovať vnútorný trh e, energie. Musí nám byť jasné, prehobenie integrácie energetických trhov je kľúčové z hľadiska e, zabezpečenie obnoviteľných zdrojov energie v Európe. Preto pán Petersor je veľmi spokojný so širokým kompromisom, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v parlamente pri o nariadení o ACER. Ďalej agentúra musí vykonávať svoje úlohy a na to sú potrebné financie. By bolo dôležité pre Európsky parlament, aby prijal prístup založený na trhu a keďže som e, škandinávec zo severu Európy, som za to veľmi vďačný a je dôležité, aby národný. Eh, regulátory nediskriminovali podľa energie z jednotlivých štátov a tu je práve dôležité, že parlament má možnosť prijať taký širší prístup k energetickým trhom a integrácii a to je najmä preto, že my nemáme finančné záujmy, ktoré by pochádzali z národných energetických podnikov, takže to nám dá takúto perspektívu, ale som tiež presvedčený o tom, že pozícia parlamentu je pre E, dobro občanov a priemyslu v Európe v konečnom dôsledku, pretože vidíme možno trošku širšie alebo ďalej ako mnohí členovia rady. A potom ďalšie kroky v oblasti e, vnútorného trhu sú dôležité, ako i tovaria služby sú tu najmä kolegovia, ktorí i v predvolebnej kampani hovoria, že je príliš veľa trhu v Európskej únii a príliš málo humanitárnych zdrojov, tak povediac. Ale tu je, myslím si, že jasný, jasne sa ukazuje, kde je príliš malý trh a mm, z tohto trhu spoločného budú profitovať firmy občany. Preto nemôžeme dovoliť protekcionizmus. Protekcionizmus dlhú dobu bránil čistej energii, napriek tomu, že ceny klesali, napríklad veterná alebo solárna energia v mene Európskeho parlamentu chce pán Petersen vyzvať e, členské štáty i rady, aby E, sa dobre pozreli na záväzky, ktoré e, boli prijaté v Paríži a potom na prácu ACERu. A pokiaľ tieto nebudú v súlade, tak navrhuje, aby sa išlo smerom Európskeho parlamentu. Pán Peterson na záver hovorí, že je pripravený rokovať v mene občanov e, a zvolených poslancov parlamentu a žiada, aby sme E, ukázali odvahu pri riešení týchto zásadných otázok. Ďakujem pekne. You uh, Indeed, uh... Ďakujem za vaše pripomienky. Áno, som presvedčený o tom, že po letnej prestávke by sme, sme mali stretnúť sa s pánom potočníkom, prvnež e, skončí vo svojej funkcii šéfa ACERu, takže ja ďakujem za to, že ste aj spomenuli koniec jeho funkčného obdobia, ale v každom prípade dúfam, že v septembri, najneskôr v októbri e, eh, sa opäť stretneme. European... Eh, teraz by som chcel poprosiť pána Olivera Kocha, predstaviteľa Európskej komisie, aby sa aj on vyjadril k tejto téme. Ďakujem za vaše pozvanie. Myslím si, že z hľadiska komisie si ACER rozhodne zasluhuje pri najmenšom toľko pozornosti ako Brexit, o ktorom sme hovorili predtým. Nevieme ani dostatočne zdôrazniť to, že ACER zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji vnútorného trhu. Ale toto sa stalo zrejme až v posledných rokoch, pretože práve v týchto rokoch rozhodnutie o Brexite otvorilo mnohé problémy, ktoré neboli v minulosti také vypukle. Je to len za posledných dva či tri roky, čo si ľudia začali uvedomovať, že ACER zohráva prospešnú úlohu v a o tom hovoril osobitne aj Alberto Potočník a jeho tým, ktorí si skutočne e, zasluhujú cenu ako také e, utajené hviezdy vnútorného trhu. E, vnútorný trh prináša obrovské ekonomické výhody, prínosy to je absolútne nespochybiteľné a ja by som chcel parlamentu pripomenúť, že prinašaj ACER prináša aj obrovské úspory pre spotrebiteľov. A to nie je nemožno povedať o všetkých aspektoch vnútorného trhu e, je nevyhnutné, aby sme to spomenuli predovšetkým v kontexte Brexitu, pretože my musíme plniť všetky naše povinnosti s tým, že by sme e, chceli zabrániť e, tomu, aby neboli e, tieto výhody spoločného trhu nejakým spôsobom oslabované. Pán Potočník hovoril nielen o týchto výhodách, ale aj o súčasných prekažkách prekážkach dobrého fungovania vnútorného trhu, čo je zároveň prekážkou ekonomických prínosov pre občanov. A vieme, že e, v tejto situácii bude potrebné, aby sme my všetci a rozhodne parlament e, vyjadrili svoju podporu tým myšlienkám, ktoré tu e, predstavil pán Potočník. 50 cezhraničného obehu tovaru by mohol byť zablokovaný a toto je niečo, čo je potrebné riešiť a e, je to problém, ktorý e, musíme, ktorým sa musíme zaoberať. Budeme tak robiť, hoci nám je jasné, že nie je to jednoduché dosiahnuť dohodu vo všetkých členských štátoch. Pokiaľ ide o nariadenie o ACER, čo je pomerne prekvapujúce. Rade sa nepodarilo dosiahnuť spoločný všeobecný prístup. Dúfam, že to sa v blízkej budúcnosti napraví. Úlohy ACERu v celkovej štruktúre vnútorného trhu budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu a treba to zdôrazniť. Musíme si uvedomiť, že tu nejde iba o nejaké technické e, správy, ktoré má ACER podávať, ale ide tu o zabezpečenie spolupráce, respektíve potrebujeme orgán, ktorý dokáže moderovať e, diskusie a e, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu a prekažky. A pokiaľ by k tomu došlo, je potrebné konať. Keby sa tak nestalo, mohli by nastať obrovské problémy pre vnútorný trh a balíček, ktorý opatrení prijatý v roku 1999 by sa mohol zvrátiť ehm, Dozvedeli sme sa, že sú tu ešte stále nejaké veci, ktoré je potrebné doriešiť. V opačnom prípade by sa e, mohli e, veci e, nejako vrátiť do minulosti a preto potrebujeme podporu parlamentu pre niektoré návrhy komisie týkajúce sa posilnenia úlohy ACERu Eh, aj v oblasti energetiky. Musíme si uvedomiť, že diskusie o ACER majú kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu a to je dôvod, pre ktorý dúfame, že parlament poskytne svoju podporu eh, v návrhu komisie. Eh, komisia uznáva mimoriadne kľúčový prínos tohto malého týmu, ktorý e, môže priniesť pre e, vnútorný trh a preto si veľmi cením tú e, prezentáciu. Ďakujem, pán Koch. A teraz otváram možnosť vyjadriť sa k týmto príspevkom týmto vystúpeniam. Pán Langen, ten sa síce nezúčastnil samotnej prezentácie, ale prečítal si to a poprosíme ho o názor. Ďakujem. Pri, prišiel som žiaľ neskoro, pretože opäť moje dva výbory zasadajú paralelne. Nemôžem to zmeniť, ale prečítal som si podklady a chcem sa prijať k slovám pána Kocha, že et, ACER veľmi cennú prácu vykonáva. Dlho sme sa snažili o to, aby spoločné stanoviská parlamentu v súvislosti so zmenami nariadenia o ACER e, na stali 26. februára sme prijali rozhodnutie a v narade sa nič nedieje. Nie, nie je žiadna pripravenosť ani žiadna snaha aby rada v trialógu rokovala. Mňa to len, ja sa len čudujem a bol by som vďačný, pán podpredseda, aby ste pánu predsedovi Buzekovi povedali, že má protestovať a neodsúvať to neustále, e, aby sa nestalo, že to v tomto legislatívnom období už nestihneme, lebo rad nebude neochotný, ale aby sa aby sme sa aj bul- stiažovali bulharskému predsedníctvu, prečo nezačneme tento trialog a preto chcem počiarknúť to, čo povedal pán Koch. My chceme zlepšenie. Nechceme plne tie kompetencie, ktoré chce sám ACER. My sme trošku pod tým, čo, je, čo chce komisia, ale my chceme viac ako to, čo členské štáty sú ochotné odovzdať ako kompetencie a na to musíme, myslím si, ako parlament sa za to zasadzovať aby sme to niekam neodstavili a krátko pred parlamentnými voľbami zistíme, že už nie je možné sa dohodnúť. To si ACER nezaslúžila z dôvodu svojej práce. Ďakujem pekne, samozrejme vaše stanovisko nie len vaše. Myslím, ja som bol len tieňový, takže to samozrejme pánu Buzekovi odovzdám a zajtra sa s ním môžete stretnúť osobne a môžeme túto myšlienku šíriť a to, čo robiť s ním. Mohol by možno pli- smernicu o plyne posunúť, tá bola totiž predložená až o rok neskôr. Ďakujem. A teraz pán Potočník je rad na vás. Môžete prosím reagovať na to, čo ste si vypočuli. A, a, a ja takisto by som sa chcel poďakovať za všetkých, ktorí hovorili o, o našej agentúre a som rád, že môžem použiť náš jazyk. ktorý sme nedostali sme preklad, bohužiaľ, tejto, tohto vyjadrenia v Irčine. Uh, ale v podstate poďakoval som sa za príležitosť eh, hovoriť na tomto zasadnutí a pán Potočník eh, takisto zdieľa tento názor, že si ceníme eh, túto možnosť a my všetci vysoko oceňujeme jeho pôsobenie v agentúre a chceme sa mu za, za veľmi pekne poďakovať. Ja by som chcel povedať len pár vecí. V prvom rade ďakujem páňovi Kellymu, Langenovi a ďalším za tie ich um, milé slova na adresu agentúry. Ale ja ďakujem predovšetkým parlamentu a osobitne tomuto výboru za tú podporu, ktorú prejavili, za pozornosť, ktorú nám venovali. Pán Peterson sa dvakrát zúčastnil alebo navštívil Ljubljanu a tie návštevy boli v oboch prípadoch veľmi konštruktívne a ďakujem naozaj za spoluprácu, e, ktorú sme mohli zaznamenať v oblasti balíčka opatrení e, čist tej energie. Vzhľadom na to, že nezazneli nejaké otázky, chcel by som eh, povedať niektoré eh, veci. Eh, Garrett, niekedy takto existuje istá dynamika medzi fungovaním tých jednotlivých orgánov v návrhu komisie je akási snaha zmeniť túto dynamiku. Eh, Garrett eh, na jednom zo svojich slajdoch ukazoval úlohu regulátorov. Eh, Regulátory, regulačné orgány pôsobia v oblasti, kde sa nevyžaduje nejaká e, európska e, kde, kde nie sú spoločné európske aktivity. A e, Rada regulačných orgánov nemá blokovacie právomoci. A jeden z hlavných dokumentov, kde sa to môže stať, to je monitorovanie trhu. My tieto správy pripravujeme každoročne. Snažíme sa v nich identifikovať problémy, prekažky, e, prieťahy a nezrovnalosti. Myslím si, že nezávislosť našej agentúry vo vzťahu k národným regulačným orgánom je veľmi dôležitá, pretože my sa snažíme predstaviť e, dôveryhodný obraz toho, čo sa deje. Ja, e, my sa vždy snažíme predstaviť takýto neutrálny pravdivý obraz. Myslím si, že ten výsledok by bol úplne iný, keby sa rada regulačných orgánov snažila všetkým zapáčiť to nie je naša úloha. Ja si myslím, že my e, robíme službu aj im, keď e, poukazujeme na problémy. Myslím si, že existujúce e, regulácie e, sú v zásade dobré, pretože to, ako sú nastavené, umožňujú e, identifikovať spoločný cieľ a agentúra má úlohu poukázať na to, kde e, to, je, kde to funguje dobre a kde sú problémy. A to sa týka aj systémového uplatňovania e, remit. E, my, my už od času, kedy nám bol pridelený a zverený remit, tak sa snažíme získať dodatočné zdroje A, a myslím si, že tá porovnateľná agentúra, ktorá funguje e, v Spojených štátoch, má trikrát toľko finančných prostriedkov na svoje fungovanie ako my. Myslím si, že e, to nie je v poriadku. E, my potrebujeme, aby trhy a ceny na trhu s energiami neboli skreslené e, manipuláciou zo strany trhových operátorov e, keby sme nemuseli my e, v tomto smere nejako zasahovať, bol by som najšťastnejší človek na svete ale budeme to mať pod kontrolou aj naďalej. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu, ďakujem aj komisii, ktorá bola našim partnerom na tejto hrboľatej ceste. Ďakujem, ďakujem za tieto záverečné slova. Myslím, že si všetci uvedomujeme skutočnosť, že e, sú medzi jednotlivými členskými štátmi EU hranice, e, sú tam e, prepojenia zo severu na juh, pokiaľ ide o plynovody. Potom sú niektoré takéto prepoje, prepojenia, ktoré sa dostatočne nevyužívajú. Sú tu teda isté problémy, na ktoré kolegovia celkom jasne poukázali. Chcel by som sa obom z vás poďakovať za vašu správu, za uh, diskusiu a uistujem vás, že budeme podporovať prácu vašej agentúry v ďalších rokovaniach s komisiou, aj pokiaľ ide o pridelovanie ďalších finančných a personálnych e, zdrojov. E, ITRE má negociačný mandát, ktorý ktorým sa budeme snažiť zabezpečiť silnú úlohu e, agentúry. Týmto by som chcel informovať kolegov, že zajtra dopoludňaši, zajtrajší dopoludňaši program bol zrušený a že začne sa rokovať o tretej popoludní e, do 18.30. Predmetom bude veda a inovácie otvorené pre svet, výmena názorov o medzinárodnej spolupráci prostredníctvom 9. rámcového programu a fóra STS. Zajtra teda do poludnia máte voľno, aby ste sa zapojili do iných aktivít, ale po poludní bude výbor pokračovať vo svojej činnosti o 15.00. Ďakujem vám za vašu účasť.